this? Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Pán Enna. je... Pán predsedajúci, pripomínam rokovací poriadok. Včera, zatiaľ čo delegácia metalurgikov bola prijatá v EP, aby diskutovali o budúcnosti tohto sektora. Dvaja ich kolegovia boli policiou napadnutí e, slzným plynom a obuškami. Prišli len diskutovať a boli obklúčení. E, došlo k skutočnému komplotu. Želám si, aby to bolo zaznamené. Bolo potrebné, aby zasiahol európsky poslanec. Takéto aktivity sú predsa nepriateľné. Sociálny dialog musí prebiehať. Každý má právo sa vyjadriť pokojne. Ďakujem, chcem vás informovať, kolega, o tom, že predseda parlamentu vie o tomto incidente a že konferencia predsedov sa tým bude zaoberať a e, vyvodí z toho tie správne e, následky. E, je tento, táto udalosť je rozhodne poľutovania hodná. Ďalšia faktická poznámka k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Kolega? Ďakujem. Chcem protestovať. Pred rokmi som bol zodpovedný za správu, pokiaľ ide o písomné prehlásenia, e, ktoré sa realizujú, realizujú v nejakej tmavej malej miestnosti vzadu v hemicykli. A ja protestujem proti tomu, aby e, to, že toto sa zase presúva e, prostredníctvom pani Ratiovej naspäť do tej istej miestnosti Prosím, môžeme sa opätovne pozrieť na tento problém, pretože toto je veľký uh, úder uh, e, de, demokracie. Ďakujem. Wir werden, diese Fragen gemeinsam spoločne na konferencii predsedov tieto otázky e, vyriešime. Kolega, vy máte poslednú poznámku k tejto téme. Máte slovo. Ďakujem. socialistický kolega povedal čosi k včerajším demonstrácii. Ja som včera v hoteli skonštatoval, že boli e, na majetku e, mesta Štrasburg spôsobené veľké škody. To je podľa mňa veľká škoda. Na začiatku som už spomenul, že konferencia predsedov bude riešiť túto otázku a že incidenty sú nám známe a že ďalší postup e, predseda vyjasní e, so šéfmi skupín. Prejdíme k hlasovaniu, menovite správa Kaza. Posledná prihláška e, kolega. E di... Jedným z cieľov EP je bojovať proti násiliu, a teda bojovať za práva menšín. A chceme mať vyhradenú čas v parlamente pre fajčiarov, bol prerušený rečník. Prejdeme k hlasovaniu o správe Kaza. Je tu jediné hlasovanie, a to elektronické. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Der Bericht ist angenommen. Správa sa prijíma. Teraz sa dostávame k správe Ferreira. Tu je ale množstvo, množstvo hlasovaní elektronických. Slovo má pán Poselt. Hlasoval som, ale moje zariadenie nefunguje. Berieme to na vedomie, hovorí pán predsedajúci. Prejdeme k hlasovaniu o správe Ferreira a odsek 1, pôvodný text, hlasovanie po častiach, kto je za, proti Zamieta sa. To si preveríme. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prepáčte. Wir kommen zum Abänderungsantrag pozmenujúci návrh 2 v dvoch častiach. Elektronicky, prvá časť. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť je bezpredmetná. A teraz pozmeňujúci návrh číslo 3 elektronicky. Abstimmung geschlossen. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4 Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text či, e, odsek 6 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 15 teraz, pozmeňujúci návrh číslo 15. Hlasujeme nie elektronicky. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamieta sa. Pôvodný text a v dvoch častiach. Hlasujeme. Končím elektronické hlasovanie. Príjima sa druhá časť. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 10, pozmenujúci návrh, pozmenujúci návrh 16. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text v dvoch častiach. Hlasujeme rukou, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz e, jedenáctka odsek jedenáctka, e, pozmeňujúci návrh číslo 21, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pôvodný text odsek 20, e, hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 21 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 24, pozmeňujúci návrh číslo 17. Odsek 17, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 24, pozmeňujúci návrh 18. Hlasujeme. Elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 19. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 25, a to v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, elektronicky, otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 20, e, odsek 26, nominálne hlasovanie. hlasujeme. Končím hlasovanie. Ist abgelehnt. Zamieta sa. Odsek 33, Hlasovanie menovité. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmenujúci návrh 5 bol stiahnutý a preto teraz e, odsek 36. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 37. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 38. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 39 e, nominálne hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 40. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmenujúci návrh jednotka po úvodnom ustanovení A. Prosím, hlasujeme rukou. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamieta sa. Úvodné ustanovenie C, C desiatka. Hlasujeme e, nominálne. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text. Hlasujeme rukou, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie F. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Úvodné ustanovenie G, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijíma sa. Úvodné ustanovenie J v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijíma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa. Úvodné ustanovenie K. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Úvodné ustanovenie L, a to menovite. Je to pozmeňujúci návrh 11, nominálne hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tým sa dostávam k pôvodnému textu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Príjma sa. Úvodné ustanovenie N, pozmeňujúci návrh 12, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? To si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Úvodné ustanovenie D, pozmeňujúci návrh 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Úvodné ustanovenie Y, pozmenujúci návrh 14. Hlasujeme nominálne. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie AB. Kto je za? Prosím, eh, hlasujeme rukou. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Úvodné ustanovenie AD v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Neuer Anhang. Nová príloha 1, pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Prosím, hlasujeme rukou. Wer ist dagegen? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pardon, pardon, opravuje sa pán predsedajúci. Zamieta sa. Nová príloha, pozmeňujúci návrh číslo 7. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 8. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A tým pádom sa dostávame k hlasovaniu o celkovom texte v pozmenenej forme, a to nominálne. Hlasujeme. Končím hlasovanie. V pozmenenom znení takto správa bola i prijatá. A tým pádom sa dostávame k ďalšej správe. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo. Pani Ferreira, máte slovo. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, táto správa bola veľmi dôležitá čo chce parlament povedať komisia rade, keď sa definuje hospodárska politika na rok 2013? Celú energiu a úsilie som sústredil na to, aby sme vyslali jasné posolstvo a široký konsenzus, ale musím skonštatovať, že politické záujmy politických skupín sú nad vôľou mať spoločné stanovisko a jasné posolstvo EP bezprecednej kríze, v obrovskej nezamestnanosti občania čakajú od svojich zástupcov niečo viacej než slova a politiku úspor. Je potrebné flexibilizovať ekonomický rast a aplikovať politiku úspor podľa toho, ako to umožňuje EU, aby, EU, aby došlo k ekonomickému rastu. Musíme rekalibrovať ekonomické modely, pretože dostaneme sa inak do špirály recesie. Nesúhlasím s týmto výsledkom a chcem, aby to bolo v zápisnici, že budem hlasovať proti vlastnej správe a, nemi, a chcem, aby sa moje meno vyškrtlo z tejto správy. Je jasné, aby občania vedeli, že my nesúhlasíme s takýmito politikami úspor, tak ako sa aplikujú doteraz, ako ich aplikuje komisia a rada a Zdá sa, že aj s podporou väčšiny pravice tejto EP. Danke, der Bericht. Der Bericht wurde angenommen und Ďakujem, správa bola prijatá a dostávame sa e, k ďalšej správe. Správa Lope Fontane. Pozmenujúci návrh číslo 1 menovite. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Sme uprostred e, procesu. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Odsek 10. E, menovité hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 17 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, prosím, hlasujeme rukou. Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3 k odseku 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. E, odsek 29, e, nominálne hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 33, hlasujeme menovite. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 36 hlasujeme elektronicky, menovite. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 41, pozmeňujúci návrh číslo 4. Prosím, hlasujeme rukou. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa niekto, zamieta sa. Pôvodný text hlasujeme menovite. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 42 v dvoch častiach. Prvá časť, prosím, hlasujeme rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Príjma sa druhá časť. Menovite hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Odsek 42, pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Hlasujeme rukou. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 44, pôvodný text v dvoch častiach, e, obe časti menovite. Hlasujeme o prvej časti. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 70, pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Pôvodný text 76. Kto je za nominálne? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 78. pôvodný text v dvoch častiach. Práve mi hovoria, že pod, pozmeňujúci návrh číslo 7 je kompatibilný s, čís, s odsekom 76, takže aj o ňom hlasujeme. Pozmeňujúci návrh číslo 7, kto je za sedmičku, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz 78. A to v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmejúci návrh číslo 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Úvodné ustanovenie A v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Úvodné ustanovenie H, nominálne hlasovanie dve časti. Prvá časť, hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz sa dostávame k pozmenujúcemu návrhu číslo 9. Menovite. Je, e, bol zamietnutá žiadosť o rozdelenie na dve časti, takže hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz e, príloha odporúčanie 5.2 v dvoch častiach. Prvá časť, prosím, hlasujeme rukou. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjima sa. Druhá časť, menovite, hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz odporúčanie 7 v troch častiach. Všetky tri časti e, menovite. Hlasujeme o prvej časti. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa tretia časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz pozmenujúci návrh číslo 10. Kto je za? Prosím, hlasujme rukou. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom celkovom texte e, nominálne. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa. Blahoželáme spravodaj Kini. A teraz hneď prejdeme k správe pána Švába. Pardon, ešte faktická poznámka. Pani kolegyňa, nech sa páči, máte slovo. Ja by som chcela len stručne poukázať, a e, upozorniť kolegov e, napravo, že teraz sa e, volili úplne protikladne v porovnaní so správou pred týmto. Dajte si ich vedľa seba a už si to konečne rozmyslíte, ako hlasujete. Nuž, no eh, toto nebola faktická poznámka. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 2, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Abgelehnt. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 4, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Abgelejte. Bolo to zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 6D. Zdvihnutím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 7 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1. Menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8. Menovite hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Teraz sa úvodné ustanovenie AN v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Úvodné ustanovenie AQ, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá úvodné ustanovenie AT v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. Takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal. To si musíme overiť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. To bolo zamietnuté. Teda úvodné, úvodné ustanovenie AV, prvá časť, za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Úvodné ustanovenie A, Y v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Úvodné ustanovenie A, Z, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, pri, prijaté. A teraz sa, teraz sa si na 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, si návrh 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz sa hlasovanie o takto pozmienenom texte. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu 378 hlasov. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz prechádzame k uzneseniu delegované nariadenia komisie. Komisia sa prihlásila o slovo. Pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. Bohužiaľ bez mikrofónu. On, uh... Ďakujem pekne. 4. februára výbor EKON prijal uznesenie, ktoré im zamietli dva z delegovaných aktov prijatých komisiou, ktoré sa týkajú technických noriem a štandardov e, nariadenia 648 o derivátoch Už po dôvodnom preskúmaní dôvodov zamietnutia komisia o duchu kompromisu je ochotná zaistiť, že keď bude príjmať svoje rozhodnutia o mandatórnych clearingoch pre niektoré deriváty a povinnosť nefinančných firiem vykonať clearing bude vykonaná v náležitom čase komisia tiež zdieľa s parlamentom dôraz na princíp právnej istoty. No a preto by komisia a rada e, vyslovila nasledovné. Komisia rozhodla, e, že regulačné technické normy v e, predmetné by mali byť založené na návrhoch technických štandardov, ktoré pripravila ESMA. Naša zodpovednosť je prijať všetky opatrenia, aby sme zaistili, že finančné rizika budú do, na ne bude dohliadané a tak ochránime naše hospodárstvo. Komisia chápe niektoré z obav parlamentu. Komisia je ochotná zaistiť, že keď pri príjmaní rozhodnutí o mandatórnom clearingu pre špecifické triedy derivátov OTC, tak pre, pre nefinančné, nefinančné firmy budú zapracované v náležitom čase. No a takáto, takéto obdobie phase-in je podobné tomu, ktoré sa navrhuje v technických normách pre bankové garancie. A to umožní nefinančným podnikom a dá im to dostatok času prispôsobiť sa úplne novým podmienkam. No a súčasne to vytvára stabilný regulačný prístup s ohľadom na ustanovenia EMEA. Komisia je ochotná tiež objasniť e, ustanovenia o týchto štandardoch podľa článku 11 odsek 1a o EMEA v budúcnosti. E, vypracovanie technických štandardov. Štandardov je, je prebádaná zem pre všetky e, inštitúcie. Komisia je presvedčená, že proces sa priebehu času bude ešte doľaďovať a sme ochotní a potom sme pripravení viesť s parlamentom otvorený dialog o plánovaní našich nadchádzajúcich technických štandardov a zaistíme, že parlament bude mať dostatočne dostatočné lehoty v rámci medziinštitucionálnej dohody, aby ich mohol zhodnotiť. Konkrétne, čo sa týka postupov súvisiacich s prípravou delegovaných aktov a s ohľadom na dobré postupy v tejto otázke. Komisia podporí jasné pochopenie pracovných vzťahov z ohľadom napríklad mítingy a plánovanie, regulár, e, pravidelné výmeny názorov medzi komisiou a výborom Ekon o regulačných štandardoch, e, zohľadní existujúce medziinstitúciálne dohody o načasovaní e, zasielaní legislatívnych aktov parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne za toto vysvetlenie. Ja teraz dám slovo pani Sharon Bowles, predsedničke príslušného výboru. Kolegyne, kolegovia, my sme mali isté problémy s technickými normami o MEA a tak, čo sa týka technického obsahu, procedurálnej spolupráce a aj načasovania. Ja ďakujem pani komisárke za to, že s nami spolupracovala v tejto otázke a že predložila e, túto deklaráciu a že sa venovala technickým otázkam, ktoré sme im identifikovali. A rovnako ďakujem komisárovi za uistenie, že v budúcnosti bude lepšia spolupráca, čo sa týka postupov. No a rovnako môžem povedať, e, že čo sa týka niektorých otázok načasovania, tak už som prijala dnes kroky, aby sme začali zapracovať viacej e, garancií do textu level 1. Takže je to skutočne neprebádaná zem, ako povedala komisárka. No a eh, pre, prebiehajúce veci. Ja som dostala eh, niekoľko uistení, že problémy budú riešené tým, že eh, komisia bude odpovedať na často kladené otázky. No a reakcie na ne. No a ja čakám tiež zmenu technických štandardov No a v mene výboru a tiež v eh, mene spravodajcu OMA Wernera Langena eh, sťahujem eh, toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. No a tým pádom nebudeme ani o tom hlasovať, ale prejdeme k ďalšiemu bodu, a totiž k uzneseniu k 22. zasadnutiu Rady Spojených národov pre ľudské práva. Pozmenujúci návrh 1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? To si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A tento návrh bol prijatý. Teraz sa ček 62 v dvoch častiach a spravodajkyňa e, chce predniesť ústny pozmeňujúci návrh pani Andriky. Nech sa páči. President, colleagues. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, my sme požiadali o oddelené hlasovanie článku 62 rada by som navrhla ústny pozmeňujúci návrh k tomuto odseku v dvoch častiach. Prvá časť doplňa sa slova be communicated to the European Parliament. Druhá časť doplní slova where possible. Odsek 62. Ak um, bude zmenený, bude mať nasledovné znenie. Očakáva vypracovanie stratégie predsudných práv Európskej únie a budú skoordinované s európskymi opatreniami na fórach OSE a opakuje odporúčanie, aby stratégie Európskej únie o ľudských právach boli komunikované s verejnosťou a zverejňované, aby aby zviditeľnili odhodlanie EÚ bojovať za ľudské práva v tretich krajinách a, a, a bojovať za práva tých, ktorí bojujú za ľudské práva, našli podporu v tomto dokumente už. Takže toto bolo približne znenie tohto návrhu. Sú nejaké námietky proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak to tak nie je, tak takže budeme hlasovať o takto zmenenom odseku, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Bolo to prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu celého textu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže gratulujeme. No a teraz prechádzame k uzneseniu odborná justičná príprava, koordinátory súdov, nie sú tu žiadne pozmeňujúce návrhy, takže to je za toto uznesenie, kto je proti nemu? Kto sa zdržal? Takže to bolo prijaté. A teraz prechádzame k správe Mauro. Mám jeden pozmeňujúci návrh. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal? Bolo to prijaté. Čiže budeme hlasovať o celkovom návrhu, že niekto je za, proti, zdržali sa prijaté. Gratulujeme. No. A teda, keď už sme hotoví s hlasovaním, by som chcel požiadať všetkých kolegov a kolegyne, ktorí nebudú vysvetľovať svoje hlasovanie, aby čo najrychlejšie opustili plenárnu sálu, aby sme mohli okamžite prejsť k vysvetleniam hlasovania.